Bueno, vamos a empezar la parte que corresponde al trabajo de la subcomisión. Ďakujem pekne. Budeme teda eh, pracovať teraz na podvýbore DROJ. Máte program k eh, dispozícii. Budeme hovoriť eh, najprv o obchodovaní s určitým tovarom, ktoré možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté neludské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Pôvodné nariadenie z roku 2005 a to je teda prvý bod a potom druhý bod výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv e, v Egypte. To už ja tu nebudem e, sedieť, pretože musím ísť niekam preč, ale kolega Prea bude e, v tom bude celé. Takže prvý bod, pokiaľ nemáte nejaké e, pripomienky k tomu, e, máme to e, vybavené a teda rovno môžeme prejsť k pani Loch Bihler, pani spravodajkyni k tomu bodu obchodovania s určitým tovarom. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som e, spravedajkyňa e, pre toto stanovisko. Skutočne ide o e, technickú záležitosť, ale hneď na úvod chcem poukázať na to, že táto, tento kus legislatívy, ktorý, ktorým sa snažíme bojovať proti týraniu, je veľmi dôležitý v podstate ide o európsku legislatívu, ktorá reguluje obchodovanie v súvislosti s dopadom obchodovania na ľudské práva, v podstate v súvislosti s trestom smrti a zmučením. Myslím si, že pra, toto je dobrý príklad toho, že okrem politického dialógu alebo spolupráce možno aj podporovať humanitárne ciele. A keď sme schválili túto legislatívu v roku 2006, pochválil nás pán Van Boven z OSN z úseku boja proti mučeniu a dával nás za vzor iným krajinám sveta a e, dokonca dovolával sa medzinárodného nástroja, ktorý by, sa, e, ktorý by vychádzal z tejto legislatívy. Je, e, to polutovania hodné, že AFET nemôže byť gestčným výborom pre tento legislatívny akt. Verím, že budeme schopní dobre spolupracovať s terajším gestčným výborom INTA. A Marite Šalke z z ALDE sa k tomuto vyjadrila, ďalej aj my dávame stanovisko a obe e, spravedajky nevytýčili trajektóriu smerom vpred. Chcem pochváliť e, konštruktívny duch spolupráce aj s tieňovými spoluspravodajcami. spolu No a ak dovolíte, e, začnem tým všeobecným prístupom Čiže ide o veľmi e, e, komplikovanú záležitosť a preto pozmeňovacie návrhy sú veľmi detálne. Pracovná, e, pracovný seminár pod gestiou INTA bol veľmi produktívny a boli tam všetky zainteresované strany, teda aj súkromný sektor, aj mimovládky a samozrejme aj zákonodarný zbor. Okrem tohto pracovného semináru som, sme sa e, e, stretli e, z Omega Amnesty a Reprieve. To sú e, dve výborné mimovládne organizácie, ktoré v niektorých prípadoch majú aj odlišný názor na e, e, určité záležitosti. Amnesty aj Omega e, dnes práve zverejňujú správu týkajúcu sa, obchod, týkajúcu sa tovaru, s ktorým sa obchoduje a ktorý možno aj využiť na mučenia iné krutosti. Je našou snahou vylepšiť už existujúci právny rámec. Návrh nariadenia zohľadňuje požiadavky pretrvávajúce požiadavky mimovládnych organizácií a iných subjektov, ktoré medzi iným žiadajú flexibilnú kontrolu e, zdravotných pomôcok, ktoré možno využiť aj na e, vpichovanie usmrcujúcich látok pri treste smrti. A ešte sú ďalšie zaujímavé podnety. Toto všetko predstavuje e, zlepšenie existujúcej e, legislatívy. Som však presvedčená o tom, že text by mohol byť ambicioznejší a i naďalej je v ňom viacero medzier, ktorý dáva priestor jednotlivcom aj firmám z EÚ, aby mm, vlastne napomáhali mučeniu a ponižajúcemu zaobchádzaniu. A práve moje stanovisko sa venuje týmto e, medzerám mm, v e, legislatívnom texte. A teraz by som prešla ku kľúčovým pozmeňovacím návrhom. E, veľmi, dôležité, e, veľmi dôležitá je doložka o identifikovaní konečného použitia e, predmetného tovaru. Eh, mohli by sme venovať pozornosť ešte po ďalším pozmenujúcim eh, návrhom, ktoré sa venujú sprostredkovateľskej činnosti eh, o vlastne možnostiach prerobenia toho obchodovaného tovaru. Chcem sa však venovať tej ložke o identifikácii konečného použitia tovaru. Nesmieme podceňovať kreativitu subjektov v komerčnom sektore. Mm, predovšetkým v takej situácii, keď je dopyt po určitom tovare od krutých vlád, ktoré stále existujú na svete, keď tento dopyt narastá je e, dôležité e, mať aktualizovaný zoznam týchto pochybných tovarov a doteraz to bolo slabé miesto existujúcej legislatívy. Komisia e, navrhuje určitú, určitú modernizáciu postupu, to je chválihodné, ale zo skúseností viem, že že komisia e, často ťaha za kratší koniec a práve tá klauzula o konečnom použití by dávalo dôležitý nástroj do rúk členských štátov, ktoré by mohli konať rýchlo a často oveľa rýchlejšie než komisia. Európsky parlament žiadal e, takú, takúto doložku vo svojej správe z roku 2010, ktoré sa venovala boju proti mučeniu. Toto je podporované aj e, tzv. austrálskou skupinou, e, ktorého členmi sú e, všetky členské štáty EÚ. No a, a dokonca aj Spojené kráľovstvo podporuje takúto doložku už niekoľko rokov. Spravodajkyňa INTA navrhuje zaviesť takýto systém a toto je doložka catch-all ja e, to, som to premenovala na doložku, ktorá e, je zameraná na identifikáciu konečného použitia tovaru. E, jednoducho nedáva to voľnú ruchu členským štátom paušálne zakazovať tovar. Práve naopak, členské štáty budú môcť selektívne E, samozrejme za e, opodstatnených dôvodov e, zakázať tovar, ktorý sa nenachádza na zozname zakázaného tovaru. Ďalej e, som navrhla to, aby členské štáty indikovali, e, mali povinnosť uviesť presné dôvody pre takéto konanie. Tým by sa mali eliminovať e, obavy, že by to členské štáty mohli zneužívať je veľmi dôležité mm, e, mať aj e, kontrolné mechanizmy, ktoré zabránia zne, prípadne, e, prípadnému zneužívaniu takejto doložky. No a samozrejme budeme mať aj prílohu k nariadeniu, kde toto bude špecifikované. Čo sa týka národných prevenčných mechanizmov, návrh komisie posilniť kontrolu transfer zdravotných pomôcok je čosi, čo veľmi vítame. Avšak toto je do veľkej miery podmienené e, spôsobilosti členských štátov účinne kontrolovať e, mechanizmy, ktoré využívajú farmaceutické firmy. Preto som navrhla možnosť akejsi externej kontroly, to znamená dodatočná kontrola, dodatočná E, e, ochrana. Toto je pozmeňovací návrh číslo 12, ktorý umožňuje na úrovni členských štátov zaviesť dodatočnú kontrolu, ktorá by mohla e, vlastne podrobiť prevereniu dohodám alebo zväzkom, ktoré majú komerčné firmy. Eh, musíme si uvedomiť, eh, že eh, takéto mechanizmy už existujú v mnohých členských štátoch. Takisto by mali k mechanizmom mať prístup organizácie na ochranu ľudských práv za podmienky, že existujú. No a chcem upozorniť na to, že hm, spomínané mimovládne organizácie podliehajú existujúcej legislatíve a e, sú e, spôsobile posudzovať situáciu dodržiavania ľudských práv v členských štátoch práve z hľadiska posudzovania mučenia alebo krutého zaobchádzania. Myslím si, že toto by bolo e, vynikajúce gesto zo strany EP, ak by sme podporili spomínané pozmeňovacie návrhy. Ďalší pozmeňovací návrh sa týka e, ročnej správy. Komisia by e, mala požadovať dôslednejšie E, e, vypracovávanie ročných správ. Sice takáto požiadavka existuje už dnes, ale nie je dodržiavaná a nie je e, dôsledne vymáhaná. A komisia takéto niečo robí v prípade vývozu zbraní a malo by to byť robené aj v prípade ostatného tovaru, ktorý je predmetom tohto nariadenia. No a potom sú ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú príloh, napríklad prílohy 2 a 3. Ja som zahrnula celý rad ďalších položiek do e, zoznamu, ktorý má byť predmetom kontrolovaného tovaru a do prílohy, ktorá obsahuje zoznam zakazaného tovaru. E, e, ide teda o položky, ktoré možno zneužívať na mučenie alebo dokonca výlučne ich možno využívať na e, mučenie. E, ďalej mám tu aj e, detaily týkajúce sa ďalších pozmeňovacích návrhov, ale domnievam sa, že už som hovorila dosť a dám priestor tieňovým spravodajcom, aby položili otázky. Budeme mať aj samostatné stretnutie s tieňovými spravodajcami, kedy tie detaily, ktoré teraz nebudem prezentovať, si môžeme prebrať. E, ešte e, predpokladám ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré zatiaľ nie sú kompletizované, pretože očakávam ešte záverečné slovo k ním zo strany expertov. Medzi iným ide o možnosti kontroly zdra, e, zdravotných pomôcok a týka sa to aj zoznamu, kontrolného zoznamu krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lokbile. Nemáme dnes bohužiaľ veľa času na diskusiu, ale dúfam, že tieňoví spravodajci potom sa stretnú aj s pani spravodajkyňou a detaľnejšie to prídu. pán Žip, pani Rodriguez, pán Demesmaker. Myslím, že tí vystúpia sa tieňových spravodajcov, alebo sú to aj oni. Takže pán Žip, nech sa páči. Ja e, chciałbym e, kilka úvah, ktoré przygotowała. Ďakujem e, pekne. Chcem ehm, povedať to, čo pripravil kolega, tieňový spravodajca, eh, alebo spravodajkyňa, bohužiaľ nie je tu, takže ja to eh, predstavím eh, za ňu. Chcem sa poďakovať pani Lochbiller za prípravu tejto náročnej témy. Viackrát sa nám táto téma dostala na výbor DROJ a ide tu vlastne o dvojité využitie, čiže nie je jednoduché ešte keď tieto otázky e, vyriešiť vôbec, pretože sú aj e, veci, ktoré e, prebiehajú, rôzne technické pokroky sa dejú, situácia sa mení a teda v mene tieňovej spravodajky nechcem povedať, že Európska únia by mala zohrávať dôležitú úlohu ako zodpovedný aktér aby sme bojovali proti trestu smrti, aby sme e, bojovali proti mučeniu. Tieto aktivity e, treba nepokračovať a treba spraviť všetko preto, aby sa aktualizovala tá v súčasnosti platná e, dohoda. Medzinárodný obchod v súčasnosti sa mení veľmi rýchlo, vytvárajú sa nové produkty, nové farmaceutické výrobky, najmä a práve preto potrebujeme také pravidlá, ktoré by e, predstavovali veľmi efektívnu reakciu e, na tie výzvy, ktoré v súčasnom, svete sa objavujú. Treba podporovať aj výmenu informácií. To by mohlo zvýšiť e, aj efektívnosť tohto nariadenia. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tam sa to tiež vlastne uvádza, teda v tých, ktoré sme predložili my. Treba ešte e, lepšie nastaviť definíciu toho, čo to je mučenie, pokiaľ je licencie alebo exportné e, licencie, treba hovoriť e, o tom, akým spôsobom tie pravidlá, ktoré sa týkajú exportácie, je možné nekomplikovaným spôsobom uvádzať do praxe a treba, aby tie produkty, ktoré sú pri uvedené, boli vždy povolené na exportáciu, na export, ale netreba, alebo nebolo by dobre, aby táto autorizácia sa musela poskytovať v prípade, keď sa nachádzajú v rámci nášho celného priestoru. Iba keď sa dostávajú von, iba vtedy by to malo sa takýmto spôsobom riešiť. Takže toľko názory moje kolegyne k tejto správe. Ďakujem. Señora Rodríguez. Pani Rodriguez. Bom, eu vou falar em português. Uh, queria uh, agradecer eh, ao senhor... Budem hovoriť po portugalsky. Chcela som sa uh, poďakovať pani poslankyni za dokument, ktorý nám odprezentovali. Uh, vystávajú tu však dve obavy, čo sa týka špecifického použitia nástrojov a či vytvoríme skupinu odborníkov, ktorí by strážili e, implementáciu tejto správy. Toto je záležitosť, ktorá je nesmierne zložitá a to práve v tom e, zmysle mať dostupné informácie. A súhlasím v tomto prípade so spravodajkňou, pretože máme čo dočinenia s veľmi dôležitým dokumentom. Jedna vec, ktorá mi spôsobuje pochybnosti. Tá sa práve vzťahuje na stráženie implementácie takéhoto nariadenia. Zdá sa, že tri roky by boli príliš dlhým obdobím. Toto je iba také zamyslenia. Kladiem si otázku, či by nebolo možné znížiť túto lehotu aspoň o dva roky, pretože tri roky sú nesmierne dlhým obdobím. Možno by dva stačili. Potom je tu ďalšia otázka, veľmi zásadného charakteru, a to sú e, články, ktoré môžu byť e, využívané e, pretože kolegyňa hovorila, že sú to články, ktoré pokrývajú technológie, ktoré môžu byť e, využívané v budúcnosti. A teda e, chcela by som e, pogratulovať spravodajkyni, pretože toto je veľmi zložitá práca a vstupujú práve do tohto vzťahu mnohé produkty, ktoré sú dostupné na trhu. A je veľmi dôležité, aký bude konečný dopad jednotlivých e, e, týchto, e, týchto výrobkov. A samozrejme, treba si položiť otázku, aký bude program sankcií, ktoré sa budú vzťahovať na práve tieto výrobky, ktoré možno použiť na trest smrti. Ďakujem, pán Demesmaker. Dank u, ik spreek uh, Nederlands. Uh, Eh, eh, Ďakujem, budem hovoriť eh, po, holandsko. Je, po holandsky je to samozrejme téma, ktorá je veľmi technická a je veľmi zložitá. Chcela som sa preto poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla a samozrejme aj za technickú znalosť, ktorú nepochybne preukázala. Mám tu niekoľko otázok. Myslím si, že e, ten základ našich otázok je rovnaký. Avšak jedna otázka. Čo znamená, e, keď budeme mať e, doložku, ktorá by mala zachytovať všetky takéto výrobky? Doložka catch all pokiaľ budú existovať dostatočné dôvody, napríklad e, to, že výrobok bude môcť použitý na mučenie alebo na trest e, smrti. Samozrejme, toto je pozmeňujúci návrh, e, ktorý vyplýva mm, z kontrolných prostriedkov, ktoré predložila Omega Foundation a Amnesty International, ktorá bola zverejnená iba dnes. Potom sú tu samozrejme medicínske výrobky a tu sa môžeme dostať do problémov, čo sa týka dodávanie výrobkov napríklad pre anestézu a na tu majú predsa pacienti právo. Je to problém, ktorý vnímajú a sú si ho vedomí aj odborníci. E, e, hovorili sme na spoločnom stretnutí DROA a INTA, e, kedy sme hovorili o kontrole dovozu e, týchto výrobkov, ktoré na jednej strane e, e, majú možnosť e, byť predávané legálne, ako farmaceutické výrobky na tomto trhu, na druhej strane môžu byť zneužívané. Samozrejme, ale mali by sme sa vyhnúť tomu, aby potom takéto e, medicínske výrobky boli e, použité v tých sálach, kde sa vykonáva trest e, smrti. Samozrejme, táto oblasť nie je dokonalá, mali by sme teda primerane reagovať na tento problém. Takže chcel by som vedieť od Barbary, či by bola nak- naklonená e, tomu, či e, v rámci tejto doložky by mohli byť vylúčené medicínske produkty. Ďalšia od otázky pozmeňovacie návrhy 2, 3, 4, 10, 11 a 15, ktoré sa mi zdajú, že sú identické, e, pretože sa E, prekrývajú s návrhom e, z cháke a respektíve s návrhom e, výboru INTA. Boli by ste naklonená tomu stiahnuť tieto pozmeňujúce návrhy? Aký, aké je vaše stanovisko? Čo si myslíte? Ešte vystúpi pani spravodajkyňa, potom už nemáme čas, pretože E, inak e, poprosíme e, teda kolegov, aby to pochopili, že vystúpi teda pani spravodajkynia, ostatní na to čas nebude a potom spolu s tými spravodajcami si pani spravodajkynia dohodne ďalší postup na najbližšie dni. Takže Barbara. So all... Ďakujem pani predsedníčka. Ďakujem za všetku spätnú väzbu. Ja iba objasním niekoľko bodov pani eh, Rodriguez. V eh, pozmeňujúcom návrhu 16 som dala 3 eh, roky, ktoré sú analogiou k rámcu použitia. Samozrejme, to môže spôsobiť, pokiaľ to skrátime, problémy v nahlasovaní, ale môžeme sa na túto možnosť pozrieť čo sa týka EPP. E, myslím si, že si to vyžaduje dlhšiu diskusiu a môžeme to vyjasniť na stretnutie tieňových spravodajcov. A Marek, vy ste poukázali na otázku, ktoré sa týka farmaceutických e, výrobky, e, výrobkov, ktoré možno použiť v trestne smrti. To je problém sám o sebe, pretože odborníci z občianskej spoločnosti majú dva rôzniace sa názory, aký by bol najlepší postup. Takže teraz e, by som navrhovala ich tam obsiahnuť, ale iba bezpečnostné e, vybavenie e, v tomto, v tomto zmysle. Ale nie som o tom úplne presvedčená, pretože ďalším argumentom, prečo by sme ich obsiahnuť nemali, Napríklad taký výrobok Propofol vyrábaný v Nemecku je najčistejšou formou anestézy. A práve tento výrobok sa používa v Missouri a v Spojených štátoch amerických pre e, trest e, smrti. Avšak e, inde vo svete sa používa na anestéziu. A táto spoločnosť vytvorila mechanizmus, kde to síce predávajú v Spojených štátoch, avšak tie lekárne majú povinnosť eh, nahlasovať tento eh, predaj a nesmú ho predávať silovým zložkám alebo nemocniciam vo väzenskom eh, prostredí. A v takomto prípade raz už tento kontrolný systém fungoval, kedy sa väznica k tomuto prostriedku nedostala. Musíme sa pozrieť samozrejme, kde sa tieto definície prekrývajú a potom sa môžeme o tom porozprávať na stretnutí tieňových spravodajcov. Ehm, môžeme sa opýtať, kedy budeme mať stretnutie tieňových spravodajcov? No, está fijado, parece ser por... Presný termín určený nie je. Myslím, že všetky skupiny ešte ani neurčili tieňových spravodajcov. Napríklad skupina GUE nemá tieňových spravodajcov. Napríklad to je taký praktický problém. Ale dúfam, že v najbližších dňoch budeme trvať na tom, aby sa teda vymenovali aj tí zvyšní spravodajcovia, aby sa tá, to stretnutie mohlo zorganizovať. Teraz, eh, ešte tu máme kolegu z diplomatickej služby, eh, ten tiež chcel vystúpiť a je mi ľúto, že eh, nemám toľko času, aby sme sa tomu mohli nejako detailne venovať. Bohužiaľ ten program začal neskoro, mali sme tu premiéra z Tuniska, tým pádom máme veľký eh, skos. Za chvíľku sa budeme venovať eh, téme Egyptu, ale keď už ste tu, tak samozrejme ďakujem, že ste eh, prišli, že ste tu s nami a teda chcem sa vám ospravedlniť aj kolegom potom ešte začneme s ďalšou témou o pol hodinu neskôr, takže ešte kolega z komisie, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička s vašim dovolením. V mene Európskej e, komisie sa teraz ujmem e, slova a koordinujeme za komisiu e, externé dopady. Ako ste povedali, máme veľmi obmedzený čas, preto v mojej odpovedi budem veľmi stručný. Chcel by som sa poďakovať pani Lochbiller, spravodajkyni, za komplexnú prezentáciu návrhu E, stanoviska a aby som e, zdôraznil, že teraz sú nastolené, e, nie, je nastolených mnoho pozmeňovacích návrhov a pozmeňujúce návrhy 3, 4, 15 a 16, k tým má komisia výhrady a vítame však predovšetkým pozmeňujúci návrh číslo 15, ktorý vedie k vytvoreniu koordinačnej skupiny ktorá je podobná tej e, koordinačnej skupine, ktorá funguje e, v kontexte vývozu. E, myslíme si, že delegované právomoci odovzdané komisii by naozaj zabezpečili čo najefektívnejšiu implementáciu nariadenia. Iba jeden bod, ktoré by sme zdôraznili ako pozmeňujúci návrh, ktorom sa hovorí o e, cielenej e, doložke. To komisia podporiť nemôže a to z nasledujúceho dôvodu. E, veríme tomu, že pozmenici návrh má právny problém a síce zavedenie práve takéto cieľanej doložky nie je v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej únie, ako ani zmluvy o clách a tarifách. Čo sa týka regulačného rámca, vnímame to e, v poriadku to, že e, by sa to malo vzťahovať predovšetkým na vojenské použitie. E, definícia výrobkov, ktoré môžu mať dvojaké použitie a myslí sa tým to civilné ako aj vojenské použitie. Čo sa čo sa týka výrobkov, ktoré nemajú vojenské využitie, tie nemôžu spadať tým pádom ani do e, výnimky e, tých obmedzení, ktoré sú zavedené na úrovni členských e, štátov e, podľa článku 46b e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takže čo sa týka nariadenia o mučení, musí sa teda e, tieto výrobky spadať pod článok 20. Obchodné obmedzenia Eh, v tomto prípade eh, treba eh, chrániť ľudský život a zdravie. A v tomto prípade sa hovorí, že treba zamedziť diskriminácii v krajinách, v ktorých platia rovnaké podmienky pre zahraničný obchod. Takže keď zoberieme dohodu GATT a zmluvu o fungovaní Európskej únii, Mm, nariadenie 2026 e, musí e, vytvárať rovné podmienky a práve táto e, cielená doložka zavádza práve jednostranné rozhodnutie o dovážaných výrobkoch, ktoré vyžadujú predbežnú autorizáciu a to je jednoducho nepriateľné práve z tohto dôvodu. Mali by tu byť nastolené e, rovné pravidlá, e, ktoré, ktoré musia e, sledovať jedno z troch opatrení. A síce, že všetky výrobky budú potrebovať predchádzajúcu autorizáciu, alebo žiadne výrobky nebudú potrebovať túto autorizáciu. A, a všimnite si, prosím, že tuto nie je žiadne špecia patrenie, ktoré sa týka tretích krajín, alebo zákaz, e, ktorý sa vzťahuje na e, všetky výrobcov alebo e, vývozcov, a to v takom prípade, že toto je porušené, tak potom prevádzkovateľ alebo operátor je braný na zodpovednosť za to, že tieto výrobky mohli byť zneužité na vykonanie trestu smrti. Takže e, chcel som sa s vami e, podeliť o toto veľmi dôležité opatrenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte pani spravodajkyne sa chce vyjadriť. Uh, not much. I... Nemám k tomu už veľmi čo e, povedať. Predpokladala som, že budete mať túto pozíciu a je mi e, ľúto, že náš sekretariát mi ešte nedokázal e, dodať právne e, stanovisko správneho odboru parlamentu, aby sme vedeli na toto odpovedať. Ďakujem, dúfam, že pani spravodajkyňa bude môcť mať to stanovisko, to právne stanovisko od parlamentu, pretože podporuje, potrebuje a chce svoju prácu vykonať, takže potrebujeme právne stanovisko od právnej služby. Hm? Takže ďakujem pekne, dúfam, že sa bude dať e, pracovať e, na tých pozmeňovacích návrhoch. Máme tu 2.6. konečný termín, čiže veľa času nezostáva. A ak je tu nejaký kolega z, zo skupiny GUE, tak opakujem, potrebujeme tieho spravodajcu z vašej skupiny. A ďalej pán Preda a ľudské práva v Egypte. Euh, bonjour <clears throat> à, tout le monde. On va commencer. Euh, Ďakujem. Ďakujem pekne. Vítajte na tejto diskusii, na, tomto výmene, na tejto výmene názorov, pokiaľ ide o tému ľudských práv v Egypte. Musím eh, konštatovať, že máme na podvýbore 31 eh, členov a v súčasnosti sú tu prítomní štyria. Z toho jeden som ja. A je to škoda. Je to škoda, pretože vlastne sme hovorili o tomto o tejto téme. Ľudia chceli, aby sme o tom hovorili, e, vyžadovali si túto tému, hlásili sa, že treba ju spraviť a potom e, dnes neprišli. Takže to je škoda. A najmä, keď tu máme pozvaných hostí. Predseda Národnej rady pre ľudské práva, čo je inštitúcia z Egypta, ktorá má e, zodpovednosť za ľudské práva, má sa zúčastniť tejto diskusie, ale bohužiaľ dozvedeli sme sa, že nakoniec nebude schopný prísť náš podvýbor sa snaží obhajovať e, prácu nezávislých e, inštitúcií, ktoré sú na prospech e, občanov, čiže je nám ľúto, že pán Fajek z tejto organizácie nakoniec nemohol pricestovať. Už sme niekedy v minulosti sa na túto tému rozprávali aj s kolegami z iných podobných organizácií. A keď sa hovorí o Egypte, tak eh, samozrejme v posledných dňoch sa častokrát eh, hovorí najmä o otázke bezpečnosti v regióne. Vieme, že Egypt je dôležitá krajina v rámci tej konfrontácie s radikálnymi islamistami, ktorí ovplyvňujú alebo ohrozujú eh, bezpečnosť na druhej strane, a to je práve téma dnešného stretnutia, je tu aj otázka v našich spoločnostiach, pokiaľ ide o základné ľudské práva, základné slobody, občanskú spoločnosť, pokiaľ ide o slobodu novinárov, slobodu tlače. A v prípade Egyptu máme aj tie rôzne vojenské súdy, ktoré sú vykonávané aj v prípade ľudí, ktorí nie sú e, z armády. Mali sme tu e, vlastne e, aj popravy šiestich mladých ľudí, potom to bolo odsudenie na trest smrti mm, trojciferného počtu ľudí, vrátane bývalého prezidenta Morsiho a to v kontexte, kedy bola tu požiadavka vykonať moratórium, pokiaľ ide o teda používanie trestu smrti. E, to je celková požiadavka Európskeho parlamentu, teda nejde iba v prípade toho moratória o Egypt ako taký. Všade na svete hovoríme, že by tento princíp mal uplatňovaný, že sme vždy proti trestu smrti v tých krajinách, kde ešte zrušený nebol. A vo všetkých teda krajinách požadujeme minimálne toto moratórium, pokiaľ ide o používanie trestu smrti. Čo sa týka týchto masových e, odsúdení a trestov. Už sme o tom hovorili v parlamente viackrát, mali sme k tomu viaceré uznesenia, takéto masové odsúdenia e, nie sú v súlade s medzinárodnými záväzkami Egyptu a nie sú ani v súlade s princípmi právneho štátu. Taká je pozícia Európskej únie k týmto témam. Keďže hovoríme o Egypte, treba spomenúť aj otázku situácie žien, situácie dievčat. Existuje veľké riziko fyzických, fyzického násilia, sexuálneho násilia, či už e, v domácnostiach alebo na verejnosti. A dúfame, že egyptské orgány čoskoro e, zrušia tie zákony, ktoré umožňujú a podporujú takéto hrozné prejavy násilia, e, fyzického násilia, sexuálneho násilia, tak aby štatút e, žien a mladých e, dievčat v krajine sa zlepšil, lebo ich situácia. Toľko na úvod a teraz by som sa chcel poďakovať našim dvom hosťom, pán Hafez Abuseda, ktorý je zastupcom Egyptskej organizácie pre ľudské práva Takisto tu máme pána Hendin Hasana, ktorý je riaditeľom a zakladateľom inštitútu v Kahire pre ľudské práva. A jeden aj druhý majú k dispozícii 10 minút, počas ktorých môžu predstaviť situáciu ľudských práv v Egypte, tak ako dané organizácie túto otázku vnímajú. Takže ďakujem pekne, že ste e, prišli a ja pán Hafeza Useda dávam vám rovno slovo. E, thank you. Ďakujem za slovo. Úvodom sa chcem e, ospravedlniť za to, že kolega sa dnes žiaľ nemohol dostaviť ale je dôležité to, že e, naša organizácia je je tu zastúpená a som okrem toho členom aj Medzinárodného výboru pre ochranu ľudských práv. Som si istý, že všetci zdieľame rovnaké e, hodnoty, humanitárne hodnoty, bojujeme za presadzovanie ľudských práv v Egypte už dlhú dobu po revolúciu, po, po revolúcii 25. a teda aj 3. júna, tak e, e, egyptský ľud žiada dodržiavanie ľudských práv a veríme, že sa to podarí presadiť. Chcem sa venovať trom témam po prvé výzvy, e, e, e, pred ktorými stojí, stojí egyptský ľud v tomto prechodnom období, teda od 3. júna Ďalej budem hovoriť aj o o, od to, v čo veria, e, veria e, egyptskí občania. Máme novú ústavu a a po tretie budem hovoriť o, o trestu smrti a e, ako aktivista za ľudské práva a ja samozrejme som za to, aby trest smrti bol zakázaný a my sa snažíme e, e, v rámci našej organizácie na ochranu ľudských práv bojujeme za zrušenie trestu, e, trestu smrti a chcem, chceme apelovať, apelovať na prezidenta a parlament, aby aby teda sa prikročilo k tomuto zákazu Stále sa veci riešia tak, že sa vec postupuje e, veľkému muftimu a e, teda veríme, že že ten konečný rozsudok e, v aktuálnych kauzách nebude trest smrti. Začnem teda tými najväčšími výzvami a hrozbami, pred ktorými stojí egyptský ľud, a to je terorizmus. Egypt e, e, je e, vlastne, bol postavený z očí oči masívnej, masívnej vlne terorizmu od 3. júna 2013. Egyptský ľud ašpiruje o demokraciu, o slobodu. Za to sme išli do ulic v roku 2011. Bola revolúcia proti Mubarakovi a jeho despotickému režimu ale následné e, kroky nepriniesli zohľadnenie vôle ľudu. Muslimskí e, bratia a, a e, islamskí spojenci chcú zaviesť teokratický štát v Egypte, ktorý marginalizuje náboženské menšiny a absolutizuje politickú moc keď egyptskí, ľudia zamietli snahu eh, islamského bratstva eh, vrátiť Egypt do stredoveku, No a potom sme, e, sa, mm, sme boli svetkami, kedy prezident Morsi e, vlastne koncipoval ústavu, ktorá zverovala absolutistickú moc do jeho rúk. 3. júna 2013 opäť egyptský ľud išiel do ulic. Bolo to z toho dôvodu, že chceli korigovať, e, korigovať nasmerovanie, ktoré vzýšlo z tej tzv. prvej revolúcie. A po roku opäť teda e, bolo to 3. rúna 2013, sa žiadal rezignácia prezidenta Mursiho, podobne ako v prípade prezidenta Mubaraka. E, e, Mubarak odišiel, ale v prípade Mursiho v roku 2013 ten odmietol odísť. Od, odmietol odstúpiť a to viedlo k mnohým násilným konfrontáciám po, po e, celom Egypte. Došlo k usprteniu e, e, mnohých ľudí a stovky bolo zranených. A, ale urobili sa ďalšie kroky, ktoré zachránili zachránili e, Egypt pred potenciálnou občianskou vojnou. 25. E, januára opäť išli do ulic občania e, rovnako ako 3. júna. After, after removal, Brotherhood... Po odstránení Mursiho islamské bratstvo a islamskí spojenci spáchali celý, celý rad násilných aktov, pri ktorých došlo k usmrteniu mnohých predstaviteľov armády, ale aj bežných občanov. Bola zombardovaná vládna budova, bol, boli, eh, boli pozabíjani sudcovia, vládni predstavitelia. a došlo k mnohým sabotážnym aktivitám. Jednoducho dochádzalo k eh, hrubému porušovaniu ľudských práv a o to presne ide. V Egypte máme teroristické skupiny rôzneho razenia, nie len tí, ktorí podporujú islamské e, bratstvo, ale aj iní spojenci. A títo sú hrozbou pre Egypt, e, sú hrozbou na hraniciach Egypta voči susedom v Kahire, v Alexandrii a v mnohých ďalších mestách Egypta sa ľudia každodenne potýkajú s prejavmi násilia. Teda egyptský štát je e, v stave vojny proti terorizmu a e, mnohé krajiny na Blízkom východe aj v Severnej Afrike sú vystavené teroristickým útokom. Ba dokonca e, ide, o, ide o potýkanie sa s vojnovými zločin, zloč, zločinami a aj a, e, a, aktmi, ktoré naplňajú podstatu genocídy. Ide o e, celý región. V Egypte e, bojujeme proti terorizmu nielen v prospech egyptského ľudu, ale v prospech ochrany ľudských práv e, ľudí v tomto regióne. Chceme bojovať za právny štát, za slobodu, za ľudské práva takejto situácii je, svieti alebo žiari svietielko nádeje a a táto nádej vyplýva z e, ústavy z roku 2014, e, kde sa objavilo slova rezonujúce v prospech dodržiavania ľudských práv, potierajúc mučenie. Hovorí sa tam o náboženskej slobode, hovorí sa tam o vytvorení o vytvorení štátu e, a o nevyhnutnosti, naliehavosti konať e, na pôde parlamentu v období troch, v lehote do troch mesiacov. Ak porovnáme e, túto ústavu z roku 2014 s ústavou 2012 islamského bratstva, e, nájdeme obrovský rozdiel medzi nimi. V tej ústave z roku 2012 vôbec sa neobjavil pojem ľudských práv, úplne absentoval a takisto tam nebola ani zmienka o rovnoprávnosti medzi mužom a ženou. A v aktuálnej ústave máme už tieto texty zakotvené, sú zakotvené princípy ľudských práv. Ďalšia vec, ktorá e, nám vnáša nádej do života, je to, že vláda egyptská e, je ochotná akceptovať odporúčanie Rady pre ľudské práva OSN egyptská vláda súhlasila e, s, s veľkým množstvom e, odporúčaní Výboru pre ľudské práva. Ide predovšetkým o to, aby sa eliminovalo mučenie. E, bude to zakotvené v našom trestnom zákonníku. Takisto sa zmenil zákon vzťahujúci sa na mimovládne organizácie v oblasti občianského práva tiež. Takže boli akceptované tieto odporúčania. Posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, je trest smrti. Toto predstavuje pre nás dôležitý boj, e, boja, e, boja nás aktivistov e, za ľudské práva. Mnohí egyptiania prepájajú trest smrti s, s právom šaria v 2013 sme žiadali Mursiho, aby zrušil trest smrti, ktorý odmietol tak urobiť, pretože tvrdil, že to, trest smrti je zakotvený e, v islamskom práve. Egyptský trestný poriadok žiada e, tri súdne vypočutia pred pred e, tri stupne súdneho konania, než sa, e, než sa udeli e, záverečný rozsudok. Máme viaceré procesy stále otvorené, ktoré, v ktorých pôvodne bolo navrhovaný trest smrti a my apelujeme na nášho prezidenta, aby zrušil trest smrti. alebo aby bolo prechodné obdobie, aby sa odsunulo aby sa odsunul výkon trestov smrti, ktoré sú zakotvené v určitých pravoplatných rozsudkoch dnes, aby ten výkon bol odsunutý o 5 rokov a, alebo neskôr, aby sa počkalo na etablovanie sa e, právneho štátu. My e, budeme aj naďalej bojovať za dodržiavanie ľudských práv v Egypte a verím, že Egyptu, v Egypte sa podarí presadiť právny štát a dodržiavať mm, ľudské práva. Teraz má slovo pán Barel. Good morning <clears throat> and thank you very much for... Uh, Dobré ráno. Ďakujem za pozvanie, aby sme si vymenili e, názory e, e, alebo pohľad na dianie v Egypte. Ja a môj brat sme poznali kolegu, ktorý sa aktivizoval práve v oblasti ľudských práv. A on skutočne veril tomu, čo môj brat hovoril o inštitucionálnej ochrane pred mučením. Takže spolupracoval so sudcami, aby vytvoril návrh zákona, ktorý mal ochrániť egyptských občanov pred mučením. Čo sa s ním stalo? A to sa stalo minulý týždeň. Bol predvolaný na výsluch ako aj dvaja sudcovia, s ktorými spolupracoval. A bol zadržaný napriek tomu, že má 74 e, rokov a je považovaný za osobu nelegálne zdržiavajúcu sa v Egypte. E, nie je podozrený, e, podozrivý z teroristickej činnosti, ale mnohí z vás ho poznáte a e, nie je ani extrémista, je e, sekulárnym e, moslimom. Otázka je, čo sa vlastne deje v Egypte. Je to boj proti terorizmu, alebo je to boj proti každému sekulárnemu hlasu, ktorý sa ozve. Minulý týždeň jednota na Technickej univerzite v v Egypte, v Káhire, vyhlás, vydalo vyhlásenie eh, k zabíjaniu eh, na ich pôde a aktivisti boli v zápäti zadržaní políciou. na základe údajného podozrenia, že zabili policajného dôstojníka. A Takisto sa strhla prestrelka, v ktorých niektorí aktivisti zahynuli. A otázka je, čo znamená islam na univerzitných kampusoch. Na základe ich názorov im bola udopretá účasť na konečných e, skúškach a vyviedli ho e, z univerzity a potom títo aktivisti jednoducho zmizli členovia e, jednoty o ňom už nemali ďalšie informácie a teraz predpokladajú, že už nie je medzi živými. Tento incident e, je veľmi dobrým príkladom, čo sa z Egyptu stalo. Je to republika strachu, je tu absolútna absencia právneho štátu. Bohužiaľ, súdny systém je nesmierne spolitizovaný a to isté možno povedať o bezpečnostných silových orgánoch. Bohužiaľ, mnohé dobré iniciatívy boli pozastavené a sú častokrát tieto iniciatívy podrývané tak sudcami ako zákonodarcami. Napríklad zákon, ktoré majú prispieť k občianskej spoločnosti, sú neustále odkladané v parlamente. E, král Abdullah II z Jordánska povedal pred tromi týždňami, že sírsky režim útočil na všetkých, ale nie na ISIS. Podľa kráľa Abdaláha sírsky režim potrebovali získať akúsi zámienku. Čo by sme si teda mali uvedomiť? Táto aká je podobnosť s inými arabskými eh, vládami, napríklad s Egyptom. Egyptská vláda v súčasnosti útočí na svojich politických eh, oponentov, aj takých, ktorí sú mierumilovní. Eh, teroristické útoky sú využívané na to, aby sa zabezpečil tichý súhlas e, ľudí a fungujú ako zásterka na útoky na ľudské práva. A samozrejme majú zastreť aj drakonickú legislatívu, ktorý majú, e, ktorá má za cieľ e, zničiť opozíciu, či už sú liberálni alebo islamského charakteru táto bezpečnostná tak, e, taktika vytvorila také politické prostredie, v ktorom prekvita násilie. Je to vákum, ktoré sa rýchlo zaplňa hlasmi extrémistov. Preto sa nálada na ulici e, rýchlo eskaluje kvôli tomu, že sú umlčané rozumné hlasy, také, ktoré hľadajú mierové riešenie, avšak v zápäti musia čeliť zatýkaniu, zastrašovaniu a zabíjaniu. Vražda obrancu ľudských práv Šajmu al-Sabaga, ktorý bol zastrelený silovými zložkami, keď sa pokúsila položiť kvety pamätníku martyrov revolúcie na námestí Tahrír je jasným príkladom vraždenia eh, mierumilovných protestujúcich, a to veľmi chladnokrvným spôsobom. Toľky ďalších boli vystavení rovnakému osudu, avšak nikto zo, zo zodpovedných nebol odsudený za tieto činy. a obávam sa, že radikalizácia a toto dianie bude mať rýchlejšie obrátky, ako by sme očakávali. Vytváranie teroristických skupín v regióne a v Egypte využíva vláda ako e, zámienku na tieto drakonické opatrenia. Právo na e, slobodný súdne konanie je pošliapané a namiesto toho sa vydávajú e, veľmi tvrdé rozsudky na súdnych procesoch, e, ktoré neberú ohľad na základné práva obžalovaného. To bolo popísané odborníkmi OSN ako fraška súdnych procesov. Dlhé tresty boli vymerané tak sekulárnym, ako ale aj islamským demokratickým aktivistom, ako aj obrancom ľudských práv. Po tom, čo boli zadržiavaní vo väzbe príliš dlhý čas v procesoch, ktoré boli až ostentatívne politicky motivované. Zároveň nedostatok nestrannosti a takisto zaujatosť egyptskej justície poukazuje na absolútne inštitucionálne zlyhanie. Právny štát v Egypte sa stáva čoraz vzdialenejšou budúcnosťou. E v apríli tohto roku Najvyšší súd e, vydal rozhodnutie, ktoré považujú za trestný čin štrajky a trestajú verejných zamestnancov. A toto je jasné porušenie ústavy a záru, ktoré ústava poskytuje Avšak podľa výkladu súdu je to správny výklad e, práva šaria. Od júla 2013 nastalo určité zlepšenie v oficiálnej rétorike o ženách a právach kopských kresťanov. Avšak v skutočnosti sa nič nezlepšilo sloboda zhromažďovania a združovania sa e, sú naďalej potláčané. Aktivity e, obrancu ľudských práv boli takisto e, potláčané. Bolo tu politické, politicky motivované vyšetrovanie za zahraničné financovanie až po hrozby na živote daných aktivistoch. A to nielen na ich pracoviskách, ale aj u nich doma. Od 3. júla 2013 mnoho obrancov ľudských práv bolo odsudených na hm, odňatie slobody. A jeden z nich bol dokonca zavraždený. Čo absolútne nemá precedens od vzniku egyptského hnutia za ľudské práva pred 30 rokmi. Právo na mierumilovný protest e, bolo v zásade zakázané a naopak zvyšuje sa tlak na politickú opozíciu a e, kritické mainstreamové médiá. E, verejná sféra je čoraz mlčanlivejšia a tichšia. Opäť od 3. júla 2013 všetky, všetci hlavní sekulárni mladí predstavitelia hnutia z januára 2011, respektíve januárovej revolúcie, boli už odsidení na trest odňatia slobody od 5 rokov až na doživote. Hovorím o mladých sekulárnych aktivistoch, Nehovorím o e, ľuďoch, ktorí boli podozrelí z, z teroristických činov. Mnohé prominentné liberálne médiá, e, eseisti a stĺpčekári museli opustiť krajinu. Rovnako ako mnohí umelci a obrancovia ľudských práv. V skutočnosti podzemná činnosť alebo aktivita spoza hraníc je čoraz častejšou praxou medzi liberálnymi aktivistami v Egypte. Egypt sa odvracia od demokratizácie. Vzhľadom na to, že parlamentné voľby sú neustále odkladaní a vytvára sa atmosféra strachu, ktorá má odradiť občanov od to, aby sa uchádzali o verejné funkcie sú stanovené iba minimálne záruky toho, že voľby budú naozaj slobodné a férové a že sa vôbec uskutočnia v daný dátum. Väčšina poz- zahraničných pozorovateľov sa rozhodli vôbec nepozorovať nadchádzajúce voľby. Dokonca aj voľby zástupcov odborov boli uh, odložené. A sú k dispozícii naozaj iba nepatrné prostriedky, aby bol vynútený princíp zodpovednosti. V súčasnosti v súčasnosti neexistuje nejaké riešenie násilného prostredia, ktoré ovplyvňuje základné ľudské práva. V súčasnosti už nemáme na výber. Na výber sme mali počas a po e, egyptskej jari. A ten výber bol e, medzi krátkodobou stabilitou a dlhodobou stabilitou. Zatiaľ tieto turbulencie nemajú konca a teror sa šíri v tomto regióne, nielen v Egypte. Musíme si položiť, aké sú koreňové príčiny a prečo sa tu vytvára tento extrémne religiózny diskurs, ktorý je šírený vládnymi religióznymi inštitúciami a niektorými organizáciami a toto už dostávam sa ku koncu, od januára 2011 Európska únia niekoľkokrát e, povedala, že nebude absolútne žiadnym spôsobom tolerovať e, porušovanie ľudských práv v Egypte a bude sa pridržiavať európskych hodnôt. Kladem si otázku, akú pozíciu majú tieto hodnoty v samotnej Európskej únii v súčasnosti. Oceňujem niekoľko vyhlásení Európskeho parlamentu, ktoré odsúdili toto e, násilie. Avšak tieto vyhlásenia nemajú absolútne žiadny dopad na realitu toho, čo európske orgány robia každý deň. Euh, euh, euh, Ďakujem pekne. Pani Rodriguez sa hlási ako jediná z našich kolegov, takže eh, nech sa páči. A ak ešte niekto, pán Čip? A ešte kolega? Aj vy? Takže najprv pani Rodriguez, nech sa páči. Ďakujem, budem hovoriť po portugalsky, ak vám to nebude vadiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Mm, predseda a ďakujem aj našim hostom za ich dnešné príspevky, pretože to nám umožňuje lepšie pochopiť lepšie kontext situácie v Egypte. A čo sa týka toho, čo povedal predseda Euromedu, e, snažili sme sa sledovať e, z čo najbližšej pozície vývoj tejto situácie. A e, sú to E, tri záležitosti, ktoré mi spôsobujú obavy. Predovšetkým je to e, šírenie praxi e, trestu smrti a samozrejme aj šírenie zásahov proti mimo, mimovládnym organizáciám a samozrejme zásahy proti aktivistom a e, ja som bola aktivistkou e, v mojom mladom veku a viem, aké to je, keď vláda zasahuje voči aktivistom. A samozrejme ďalšou oblasťou je násilie voči ženám, čo je v prvom rade porušenie e, rovnosti príležitostí, ktoré by mali byť zakotvené v ústave. A chcela by som vedieť, aký je váš názor k tejto záležitosti. Mne sa zdá, že musíme vás počúvať lepšie aby sme sa dozvedeli, do akej miery sú garantované práva žien, pretože toto je moja osobná pozícia a možno mi e, pomôžete. Zdá sa mi, e, že e, fyzické útoky voči ženám nie sú dôsledne trestané podľa článku 306 E, existujú nejaké snahy e, voči vyvodeniu dôsledkov za domáce násilia, voči žiem? E, aké sú iniciatívy, ktoré pripravujete? Ale takže toto by boli moje otázka. Je tu aj článok 60, ktorý umožňuje trestať um, manželovi ženu. Ako sa vykladá tento článok a aké sú vaše návrhy a aké sú sankcie, ktoré by mali ísť voči násiliu a voči znásilneniu? A teraz hovoríme o znásilnení v domácom e, prostredí, e, ktorý e, trestný poriadok nepozná. A ako môžeme my prespieť ako Európsky parlament, aby práva žien boli naozaj dobre strážené. Je to obava z mojej strany, ktorú predpokladám, že je zdieľaná aj vašimi organizáciami na ochranu ľudských eh, práv. Ďakujem.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 E, ktoré sú mm, proste dané, ale se, druhý kolega hovoril, že sú de facto nie v platnosti hľadiska realistického nejakého vnímania. Čiže ústavne z hľadiska systému justície existujú, fungujú, ale v praxi tomu tak nie je. Vy, ktorí dobre poznáte realitu Egyptu, chcem sa vás spýtať, akým spôsobom e, v tomto procese môžeme pokračovať, aké sú šance, že sa z toho nejakým spôsobom dostaneme e, z tejto, povedzme, patovej situácie. kde na jednej strane nejaký ústavný princíp e, možno platí teoreticky, ale v praxi ukazuje, že tomu tak nie je. Myslím si, že pokiaľ ide napríklad o pozorovateľské misie pri e, voľbách, to je tiež symptomatický príklad. Povedal by som, že je náročné akceptovať proces, ktorý prebieha v podmienkach, kde medzinárodné inštitúcie neakceptujú mm, tie výsledky. A potom ďalšia otázka, tá sa týka politických e, aktivistov ešte z námestia Tahrir. Tam boli tiež viacerí ľudia, napríklad bola tam žena, ktorá e, dostala Sacharovú e, cenu a chcem sa spýtať, či aj ona patrí medzi tých, ktorí boli odsudení. Ďalšia otázka. Máme tu veľký humanitárny e, problém, ktorý je, súvisí aj s emigráciou. Samozrejme, že po arabskej jari sa to tiež e, objavilo ako istý ja, nehovorím, že to je priamy dôsledok a e, vidíme, že v niektorých krajinách, napríklad v Líbii, tá, tie základné inštitúcie ani nefungujú, ale napríklad v Egypte, kde tiež podľa všetkého je veľký tranzit emigrantov, ktorí e, prechádzajú z iných krajín, z Eritreji, zo Somálska, ktorí sú tiež istým spôsobom obeťami tohto migračného procesu. Chcem sa spýtať, či egyptský štát sa nejakým spôsobom snaží zabraňovať takýmto situáciám, e, pričom informácie v médiách sú častokrát dramatické. Um, Ďakujem, pán Demesmaker. Eh, dank u wel, ik eh, spreek graag eh, Nederlands. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po holandsky. V prvom rade chcel by som vysloviť slova vďaky obom našim hosťom za ich snahu a za ich informácie. Eh, Egypt je veľmi dôležitým hráčom na regionálnej úrovni a hrá dôležitú úlohu v bezpečnosti regiónu a m, mm, takisto je v prvej frontovej línii v boji proti radikalizmu a extrémizmu. Boli sme svetkami masívnych eh, nárastov v oblasti porušovania eh, ľudských práv. A častokrát je to práve v oblasti, ktorá je obeťou teroristických činov. A ja vnímam určité svetelko nádeje v tom, že celá egyptská populácia reagovala eh, takmer jednohlasne po zavraždení 21 kopských kresťanov eh, v Líbie. Myslím si, že toto je dobrý znak, avšak sú tu legitímne obavy, ktoré režim Egypta má voči terorizmu, avšak tie nemôžno použiť ako e, zastierku na systematické porušovanie ľudských práv. Takže vzhľadom na to, čo sme si dnes e, vypočuli, môžeme mať aj naďalej dôvod na obavy, čo sa týka diania v Egypte a naozaj e, tieto obavy v skutku aj máme samozrejme aj určitú nádej. Aj keď táto nádej je neustále zatláčaná do úzadia. Takže by sme chceli vyzvať egyptské úrady, aby chránili základné ľudské práva a ústavne ich aj zabezpečili. A tie opatrenia, ktoré už v ústave sú, musia fungovať aj v praxi. Je samozrejme veľmi pekné mať e, ústavné opatrenia, avšak tá neslúži ničomu, pokiaľ nie je implementovaná v reálne. E, ináč to bude mať veľmi malý... O... E, Takže otázka na vás je, čo môžeme urobiť, aby sme maximalizovali dopad vašich snách a našich opatrení. Je takisto zaujímavé položiť si otázku, akú pomoc vám môžeme poskytnúť v praktickej rovine Takže napríklad napríklad celá otázka neprimeraného policajného násilia. Vždy, keď prebieha nejaká demonstrácia, tak je nasledovaná smrťou e, účastníkov. Účastníci sú prenasledovaní a častokrát aj zabíjani. Je to e, samozrejme schopnosť policie kontrolovať dav. E, možno by členské štáty mohli nejakým spôsobom pomôcť Egyptu v tom, aby sa zmenilo myslenie e, jeho predstaviteľov. Samozrejme, sloboda médií a sloboda prejavu, to je jedna z mojich srdcových oblastí. Bol som e, novinárom a musel som veľakrát odmietnúť myšlienku a e, obvinenia z toho, že novinári sú iba zločincami, ktoré samozrejme vždy boli nasledované zatknutiami Počul som, že novinári z Al Jazeera boli nedávno prepustení. Avšak mojou obavou je to, že medzinárodný záujem a solidarita medzinárodnej komunity e, s týmito zadržanými novinármi Al Jazeera prinieslo svoje ovocie. Chápem to teda správne. Mali by sme neustále stupňovať tlak na medzinárodnej úrovni v takýchto prípadoch a tento konečný e, bod vlastne uzatvára môj príspevok. E, zdá sa, že práve silové zložky podporujú e, egyptskú vládu, pretože sa obávajú, že stratia strategickú pozíciu, ktorú Egypt hrá v regióne. Je to aj váš pocit? Ďakujem za zelených, pán Büchner. Ďakujem eh, za slovo a chcem sa veľmi poďakovať za veľmi otvorenú diskusiu a považujem ju za nanajvýš potrebnú. Moja otázka sa vzťahuje na vzťah medzi, medzi eh, eh, štandardnou štandardnou pravomocou súdov a vojenskými súdmi. Takže 17. E, maja, pokiaľ sa nemýlim, bola takáto poprava. Ide o to, že e, tieto prípady sa týkali e, toho, že niekoľko ozvob zmysl, zmizlo. Neboli evidovaní ani vo väzení. To znamená, je to úplne mimo tých mantinelov právneho štátu. títo ľudia zmizli a v podstate e, e, konal sa vojenský súd. Preto sa natíska otázka, či takéto e, pseudo súdne konania sa realizujú, pretože to nie je štandardný súdny postup. A po tretie, či takéto popravy mimo štandardného e, právneho a súdneho rámca, je to teda čo si štandardné v prípade rozsudkov vojenských súdov? Ďakujem. No a teraz dáme slovo zástupkyni diplomatickej služby. Pani Gilov, ďakujem e, za slovo, ďakujem za tento priestor e, na diskusiu. Chcem sa poďakovať dvom e, cteným hosťom z Egypta, ktorí nás nabrifovali ohľadom najaktuálnejšieho stavu v Egypte. Čiže tá situácia je veľmi napätá, teda eh, aj z našej strany to tak vnímame, že tá oblasť ľudských práv je veľmi napätá. Stretávame sa s vašimi kolegami z Egypta a máme samozrejme aj na mieste delegáciu, kde, ktorá komunikuje priamo so zástupcami politickej opozície, predstaviteľmi občianskej spoločnosti a snažíme sa e, vytvárať si ucelený obraz o aktuálnej situácii. A teda chcela som aj ja sa vám poďakovať za vašu účasť. Ďakujem. No a teraz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 Je rigole, mais on est, okay. on est en retard. Ďakujem. Ďakujem za túto bohatú diskusiu. je na moju odpoveď by, bola potrebná, by bol potrebný priestor dvoch, troch hodín, nie minút. Takže eh, eh, nie je to zvládnutelné, preto budem iba priam telegraficky v odpovediach. Padlo tu viacero otázok týkajúce sa ženských práv, práv žien. Musíme si uvedomiť, že neexistuje v tejto veci žiadna politická vôľa. Je politick, je politická vôľa eh, eh, diskutovať o tej veci. Ja sám som veľmi hrdý na eh, kapitolu týkajúci sa sloboda práv, ktorá sa teda aj ocitla v konečnej verzii ústave. Ale a ja sa teším na to, že moji egyptskí spoluobčania budú požívať takéto práva. Veď tu nejde o to, aby som prezentoval e, e, zahraničným návštevám, že máme aj anglickú verziu našej ústavy a je to krásny text, ale realita, e, každodenný život je úplne odlišný. Dokonca nová legislatíva alebo novelizovaná legislatíva dnes je v úplnom rozpore. Je v úplnom rozpore E, medzi iným aj tejto mojej kapitoly ústavy. Napríklad včera predseda jednej z liberárnych strán deklaroval nasledovné, že prezident Asisi by mal zrušiť kapitolu o týkajúce sa parlamentu v ústave. Ide o mera... E, možno viete, o kom hovorím, o, o, lídrovi tejto strany. A oni jednoducho proti parlamentu a dokonca aj tie e, právne akty, ktorí, e, ktorí by mali v sa vzťahovať na slobodné voľby, sú v príkrom rozpore s existujúcou ústavou. To je jeden z kľúčových problémov v egyptskej politike dnešných dní. No a čo sa týka toho mimosúd, tých mimosúdnych poprav, žiaľ, deje sa to, je to fakt. A je, je to, sú aj takéto popravy voči obrancom sekulárnych práv. Takto skončila žena, ktorá napríklad dávala kvety e, na hrob jedného aktivistu. Otázka je, čo s tým spraviť? Ako tomu pomôcť? Jednoducho EU má silný hlas ako som už uviedol vo svojej prezentácii, e, hlas Európskej únie je hlasom, e, ktorý obhajuje európske hodnoty. Domnievam sa, že e, existuje oblasť spoločného záujmu EÚ a Egyptu Egypta a to sú ľudské práva. Egypt by mal zvíťaziť v boji za stabilitu, za obnovu štátu, ale žiaľ, te, ten boj sa odohráva v iných oblastiach všetci eh, hlavní seku, sekulárni lídry z januára 2011 sú dnes odsudení. Odsudení eh, a rozpetie ich eh, trestov je 3 roky až do životie. A, a ako toto napomáha, napomáha dosiahnutiu politickej stability v Egypte, ako to napomáha e, dobrému životu egyptianov, ako to napomáha zlepšeniu situácie v tomto regióne, ako to napomáha zmierneniu napätia v blízko, na Blízkom východe. A určite to nenapomáha. takto rozhodne sa nedosiahne stabilita Egypta. A kto tomu verí, že to pomôže, takže je v izoluje. E, toto e, vyskúšali už mnohí predstavitelia, e, v naš, poprední predstavitelia v tomto regióne a presvedčili sa o tom, že to nepomáha. Dnes poznáme dôsledky systematickej dištrukcie štátu a štruktúr štátu. Toto e, je živná pôda chaosu. A dáva to priestor e, náboženským extrémistom a napomáha to šíreniu terorizmu. Ďakujem. No a na záver pán Haseda, mm, ďakujem za tieto otázky a tieto otázky ma naplňajú nádejou, e, že medzinárodné spoločenstvo chce mať jasno ohľadom situácie v Egypte a chce pomôcť Egyptu. Áno, došlo e, k niekoľkým e, jednotlivým prípadom, tie, o ktorých ste hovorili, niekedy sa nám podarí e, dosiahnuť riešenia. E, keď bola zabitá tá spomínaná žena, tak policia deklarovala, že nebola e, zasiahnutá strelou z policajnej zbrane. Toto si žiadalo dôsledné vyšetrenie No a skutočne v, sa aj zistilo, že bol to policajt, ktorý strieľal. Čiže e, dochádza, k, dochádza aj k takýmto e, rozuzleniam, e, ale súhlasím s tým, že dochádza k porušovaniu ľudských práv. Egyptský ľud po dvoch revolúciách sa už nebojí e, ozývať sa. Chcem uviezť dve veci. E, chcem sa dotknúť témy násilia voči ženám. Ako občianská spoločnosť úzko spolupracujeme s ministrom spravodlivosti v snahe novelizovať egyptské, egyptské zákonodárstvo. Viete, viete, jedna vec je e, mať ústavu a potom je ešte dlhá cesta k tomu, aby, povedzme, náš trestný poriadok to všetko zohľadnil. Všetko sa e, ne, neslobodno robiť unáhlené, unáhlené závery, veď, e, veci sa stále vyvíjajú a e, e, je snaha e, veci meniť. A všetci si uvedomujeme, že je potrebná rozsiahla novelizácia legislatívy a očakávajú nás parlamentné voľby. Jednoducho ústavný súd rozhodol, že existujúca legislatíva upravujúca volebný systém je v rozpore s ústavou a preto musí sa koncipovať nový volebný zákon. No my vieme, že je obrovský problém v celom regióne a to je problém migrantov ľudia utekajú a, a vyplavujú sa do Stredozemného mora. Egyptská policia a egyptská a egyptské ozbrojené zrožky e, skutočne bojujú proti terorizmu. 700, 700 uh, vojakov, egyptských vojakov e, prišlo o život v boji proti terorizmu e, počas troch mesiacov. E, prechádzajú migranti cez palestínske hranice, libijské hranice a Egyptian government has a willing to, to uh, change the constitution, the, the, the Egyptian legislation. And the... A skutočne tu ide o dodržiavanie ľudských práv. Áno, prezident má istú víziu, že ekonomická a sociálna politika si zasluhuje prioritné riešenie, ale politické a občianské práva sú na najvyš dôležité. Ak dovolíte ešte posledná poznámka z mojej strany. Akú úlohu zohráva EÚ? E, my vnímame vzťah z EÚ za strategický vzťah a technická, e, technická pomoc, to znamená odborníci zamerané na policejné aktivity, na justičné orgány. To je veľmi dôležitá e, forma pomoci zo e, strany EÚ. Už sa tak robí, tri roky chceme v tom pokračovať. je dôležité pracovať na egyptskej legislatíve, aby bola liberálnejšia a aby sa potom teda e, dodržiavali zákony, ktoré sú v súlade s ústavou. My máme veľkú nádej, že sa nám to podarí presadiť a že budeme krajinou, kde sú dodržiavané ľudské práva. Ďakujem. Euh, pour les droits de l'homme, on va aussi euh, donner la possibilité à l'ambassade de l'Égypte tak ako už býva tradíciou, dá, dáma Ada Ibrahimovi, ktorý je zástupca e, vedúceho misie, e, priestor na vyjadrenie sa. Ďakujem. Ja budem veľmi stručný. Budem hovoriť po francúzsky. Egypt, Egypt zažil veľmi ťažké obdobie v posledných rokoch. Myslím, že z toho najhoršieho sme už vonku. Ešte raz to zopakoval rečník. A my sme sa posunuli smerom k demokracii, o čo, e, o čo sa usiluje vláda Egypta aj e, egyptský ľud. E, veľmi sa tešíme tomu, že ma prejavujete veľký záujem o dianie v Egypte a ďakujeme za podporu, ktorú poskytla EÚ. Ja by som vás chcel informovať o, o tom, čo, čím žije egyptská spoločnosť ľudia majú pocit, že EU tlačí na vládu, namiesto toho, aby, aby stal po boku vlády v boji za ľudské práva. Ja som pred dvoma rokmi sa podielal na zasadnutí výboru pre ľudské práva v Európskom parlamente. Už pred tými dvoma rokmi e, sa e, odzneli vyjadrenia plné obáv e, týkajúce sa politiky moslimského bratstva. Áno, pred tými dvoma rokmi tá situácia bola veľmi napätá, bojovalo sa v uliciach, vyzeralo to, že mm, občianská vojna je na spadnutie. Ja by som chcel poukázať na to, že e, Egypt je e, v veľmi e, citlivej situácie. V, v Sinajskej pušti naša armáda bojuje s teroristami, nastávajú občianské nepokoje, sú rôzne teroristické prejave, prejavy. Dnes sme v stave vojny proti terorizmu musíte si uvedomiť, že budujeme veci, tvoríme veci za pochodu ten prechod k demokracii nebol tak rýchly, ako ste dúfali aj v prípade východoeurópskych krajín, tak majte aj s nami pozhovenie. Čo sa týka trestu smrti, e, e, my sme toho názoru, že ide o komplikovanú otázku, ktorá si vyžiada čas egyptské vlády, e, dopos, tak ako všetky boli doposiaľ, e, boli veľmi otvorení e, diskusii o treste smrti. Chcem však poukázať na to, že veľká väčšina egyptianov podporuje inštitút trestu smrti v trestnom poriadku máme plnohodnotnú stať venujúcu sa e, trestu smrti a e, je to um, právoplatné. E, takže je to nástroj trestného práva, ktorý je k dispozícii policajné násilie je čosi, e, čo vláda identifikovala a došlo už k viacerým e, veľmi prísnym odsudeniam policajných e, príslušníkov. Pos, posledná vec, e, ktorej, ktorej sa chcem dotkať, je e, justičný systém a neakceptujem žiadne napad, napádania integrity a, a čestnosti nášho súdneho systému. Ďakujem pekne. Chcem ešte povedať, že napríklad aj v štáte Nebraska v USA včera zrušili trest smrti a pre nás to je veľmi pozitívna informácia. Ako som povedal na úvod, e, to je e, vždy naša pozícia v každej krajine. Chcete na to reagovať, na tú Nebrasku? Áno? chcem e, povedať iba to, že to je téma pre spoločnosť, ako sa rozvíja. Ja osobne som proti trestu smrti, ale momentálne máme takýto zákon, E, a proste tak to je, možno, že od 20 do 30 rokov to bude v našej krajine, inak uvidíme, ako to ľudia budú vnímať. Takže ďakujem ešte raz. E, e, ďakujem za všetky, všetky vystúpenia, ktoré tu zazneli, aj našim teda pozvaným hostom. Naozaj bolo veľmi zaujímavé, čo ste nám povedali a ceníme si to. A ešte predtým, ako skončíme, chcel by som vám povedať, že ďalšie stretnutia našho podvýboru sa budú konať 16. a 17. júna 2015. Dovidenia.